Good morning, good morning. Dobré ráno. V prvom rade by som, by som rada pristúpila k schváleniu programu rokovania. Ak nemáte návrhy a pripomienky, tak konštatujem, že návrh programu rokovania bol schválený. Druhým bodom sú oznámenia predsedničky, odporúčania koordinátorov na, dva, e, na zasadnutí 25. apríla sa koordinátori rozhodli o následovnom pripraviť správu z vlastnej iniciatívy k zaraďovaniu hrodového hľadiska do všetkých politík, kde bude e, pani Angelika Mlinár z ALDE e, spravodajkým. Ďalej sa dohodli na správe z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o rovnosť medzi mužmi a ženami na eh, rok 2016-2017 a že to bude pridelené skupine SAD. Dohodli sa, že pripravia legislatívne stanovisko k správe výboru EMPO k zriadeniu Európskej agentúry pre prácu a že táto tematika sa prisúdi skupine zelených EFA. Ďalej sa hovorí, že pripravia pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov k legislatívnej správe výboru LIBE posilňovaniu eh, bezpečnosti identifikačných eh, preukazov občanov EÚ a ich e, rodinným príslušníkom, ktorí majú právo na voľný pohyb v rámci únie a že e, túto správu táto správa bude pridelená skupine ALDEM. Ďalej sa dohodli, že pripravia správu e, k stanovisko k správe k vlastnej iniciatívy výboru AFED, ktorá sa bude týkať obdobia po arabskej jari a že to bude pridelené skupine SAD. Ďalej, že pripravia stanovisko k spravodajstnej iniciatívy výboru ECON, ktorá sa bude týkať ročného prieskumu rastu 2019 a že táto správa bude pridelená skupine SAD. A ďalej, že pri, pripravia otázku na ústne odpovedanie s uznesením, pokiaľ ide o problematiku ženských práv a rovnosť, rodovú rovnosť v EÚ a že toto bude pridelené skupine GUE a NGL. A ďalej, že pripravia otázku na ústne zodpovedanie s uznesením, pokiaľ o situáciu v oblasti práva žien a um, žien s postihnutým až toto bude pridelené skupine EPP. A na záver sa ešte dohodli, že bude priprav, že pokiaľ ide o e, spornú právomoc s výborom OM, EMPL, Takže názvom e, správy z iniciatívy bude služby starostlivosti v EÚ, pokiaľ ide o zlepšenú rovnosť e, rodovej rovnosti. Pokiaľ ide o zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí 19. februára a 8. marca, ak pripomienky nie sú, tak tieto, tak tieto zápisnice sú schválené. Poďme k elektronickému hlasovaniu. Ste pripravení, máte hlasovacie zariadenia. Začneme preto hneď hlasovaním. Bod číslo 4. Situácia v Maďarsku na väznosti na uznesenie Európskeho parlamentu 17. mája z roku 2017. 29 eh, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 30 eh, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržali sa eh, zamietnutí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis číslo 4, za, proti, zdržali sa, schválený. 37 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 44 za, proti, zdržali sa schválení, 45 za, proti, zdržali sa schválení, 47 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa schválení, kompromis číslo 6 za, proti, zdržali sa prijatý, pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 57 za, proti, zdržali sa schválený. 58 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. 65 za, proti, zdržali sa schválený. 67 za, proti, zdržali sa, schválený. 66 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 79 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 87 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis číslo 10, za, proti, zdržali sa schválený, 92 za, proti, zdržali sa schválený, 95 za, proti, zdržali sa schválený, 96 za, proti, zdržali sa schválený, 93 a 94 identické za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 3 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa schválený. Číslo 4 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Číslo 6 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, za, za, prijatý číslo 5, za, proti, zdržali sa. Myslím, že si potrebujeme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Číslo 11 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis číslo 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 21 po dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Číslo 23 za, proti, zdržali sa, schválený. 24 za, proti, zdržali sa, schválený. 26 za, proti, proti, zdržali sa zamietnutí, číslo 1 za, proti, zdržali sa schválení, číslo 2 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz pristúpime k elektronickému hlasovaniu k celému návrhu v znení e, úprav. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pán Splos, správa schválená. Gratulujeme pani Nojšel, spravodajkyni a všetkým tieňovým spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne. Bod číslo 5. Súhrná správa o prioritách výboru FAM Ocek 1 za, proti, zdržali sa schválený. ocek 2 za, proti, zdržali sa. ocek 3 za, proti, zdržali sa schválený. ocek 4 za, proti, zdržali sa schválení. odsek 5, prvá časť za, proti, zdržali sa schválení. druhá časť za, proti, zdržali sa schválení, odsek 6, prvá časť za, proti, zdržali sa schválený, druhá časť za, proti, zdržali sa schválení. odsek 7 za, proti, zdržali sa schválený, odsek 8 za, proti, zdržali sa schválený, odsek 9 za, proti, zdržali sa schválený, odsek 10, prvá časť za, proti, zdržali sa schválený, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, e, odsek 11 za, proti, zdržali sa schválený, Eh, odsek 12 s ústnym pozmeňujúcim navrhom. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Ďakujem veľmi pekne.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 Šiestým bodom programu je rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov. Spravodajkňou je pani Agnieška Kozlovská-Rajevič. Ďalej, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, rada by som udelila slovo pani Kozlovskej nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Som veľmi ráda, že dnes máme príležitosť o tom, tomto veľmi dôležitom návrhu diskutovať. Je dobré, že sa zavedie tento koncept materskej a rodičovskej dovolenky. Pre nás je to veľmi dôležité. V prvom rade by som veľmi rada poďakovala všetkým spoluspravodajcom, všetkým, ktorí boli do prípravy materiálu zapojení. Myslím, že o tom e, myslím, že aj veľký počet pozmeňujúcich návrhov svedčí o tom, že ide o veľmi dôležitú tému. Um, samozrejme k samotnej smernici je bude tiež pripravená správa. My v rámci FAM sme, sme zodpovední za prípravu stanoviska. Bolo predložených až 173 pozmenujúcich návrhov a to ide len o stanoviska, len o stanovisko, nie o správu. A to samozrejme svedčí o tom, o aký dôležitý legislatívny akt ide. Z tých 173 návrhov um, sa nám sa nám podarilo dosiahnuť 43 kompromisov počas zasadnutia tieňových správodajcov a bolo, pre, podarilo sa nám odviesť obrovský kus práce, pokúšali sme sa počas zasadnutí hľadať možné kompromisy a to nie je ľahká práca, pretože eh, naše, naše názory, naše stanoviská sa líšia často. Musím ešte zdôrazniť, aký je hlavný politický cieľ vo vzťahu k pozície pozícii rady. Ide nám e, o to, aby tento návrh bol schválený, pretože e, pamätáme, vieme, že je tu ist, že došlo v budúcnosti k istým, v minulosti k istým zlyhaniam v spojitosti s materskou dovolenkou a rodič, musíme zobrať do úvahy, že rodičovská dovolenka spadá do výlučných právomocí každého z členských štátov. Rada a komisia navrhli určité minimum v súvislosti s legislatívnymi riešeniami. Áno, budeme mať, my budeme mať istú negociačnú stratégiu, ale výsledok rokovaní bude všeobecným e, európskym minimálnym štandardom. Musíme sa ubezpečiť, e, že členské štáty budú využívať isté minimálne štandardy. Napríklad u nás v Poľsku niektoré legislatívne návrhy sú veľmi dobré, ale niekde v iných členských štátoch nejde o platené dovolenky alebo sú platené inak Ide o to, aby sme ehm, mali na pamäti tieto veci a keď pri diskusiách o e, rodičovskej dovolenke, teda nabádam k určitým, nabádam, aby sme na to pamätali, aby sme e, konali strategicky a aby sme vychádzali z princípov rodovej rovnosti. A to je vlastne dôvod a to, čo stálo za týmto konceptom. Myslím si, že tu máme dva piliere, teda neprenositeľnosť tejto dovolenky medzi matkou a otcom a dovolenka by mala byť platenou dovolenkou. Je, pravdepodobne, je veľmi pravdepodobné, že to budú práve ženy, ktoré budú využívať túto dovolenku. A radi by sme videli aj iné koncepty v našom návrhu, a síce napríklad, že aj otcovia majú mať právo starať sa o deti. Niekedy je tomu tak, že ženy chodia do práce, ale a zároveň sa starajú aj o iné veci, o domácnosť a ženy preto musia mať dostatok času na to, aby mali čas vykonávať svoje profesionálne povinnosti. Veľmi pekne ďakujem ešte raz všetkým za predloženie pozmenujúcich návrhov. Ide o veľmi konštruktívnu, myslím, že sme pracovali o veľmi konštruktívnej klíme a ja len dúfam, že, že e, to všetko bude schválené. 28. mája sa bude hlasovať v Štrásburgu. Veľmi pekne ďakujem pani predsednička, vám aj sekretariatu, aj všetkým, ktorí prispeli k práci. Ďakujeme pekne, pani Kozlovská Rajevič. A teraz dostanú slovo spravodajcovia Tieňovi. A ja som spravodajkynia za SND, takže vlastne aj v tomto, z tohto pohľadu sa vyjadrím a poviem, čo naša politická skupina k tomuto má čo povedať. My ako SND zastávame názor, že spoločný kompromis musíme nájsť, pokiaľ ide o tému vyplácanie akejkoľvek práce v rámci rodičovskej dovolenky. A teda pokiaľ ide o obdobie, kde sa nepracuje keď takáto dovolenka nie je správnym spôsobom vyplácaná, tak vlastne sa nebude meniť na status quo v podstate nič. A preto naša politická skupina je za to, aby sa stanovili percentuálne sadzby, ktoré by nemali ísť pod 85 platu. To nie je málo, my si to uvedomujeme, ale musíme takisto si uvedomiť, že aké ciele vlastne týmto návrhom, návrhom tejto smernice žiadame. Cieľom je nasledovné. My chceme urobiť všetko preto, aby vlastne otázka výchovy, ako aj rozpočtu v rodine, aby to bolo lepšie prerozdelené medzi mužom a ženou, medzi oboma rodičmi a chceme samozrejme týmto aj demografickú situáciu v Európe vylepšiť. Takisto sa nádejam, že by sme mohli niečo zmeniť, pokiaľ ide o výšku jednotlivých eh, dovoleniek, pokiaľ ide o pracovné vzťahy Naša politická skupina predložila pozmenujúce návy, ktoré sa týkajú tejto rodičovskej dovolenky. Chceli sme povedať teda, že tých 12 rokov to je vrchná hranica, doposiaľ, vla dovtedy teda sa môže uplatniť takáto dovolenka, takisto naša politická skupina podporuje to, aby zamestnávateľia písomne zamestnancov informovali, keď nesúhlasia s takýmto pridelením rodičovskej dovolenky. Aha zamestnávateľ, to musí urobiť teda minimálne jedenkrát a toto vlastne už vopred, aby zamestnanec vedel, že v akej situácii sa nachádza, aby mal možnosť sa pripraviť, ale takisto aj zamestnanec musí, zamestnávať, zamestnanec musí informovať tak, aby jednoducho zamestnávateľ mohol lepšie sa pripraviť na zmenu situácie. A takisto sa to musí, musíme sa pozrieť na tie mikropodniky a malé podniky, kde sú jeden, dvaja zamestnanci. Musíme nájsť také riešenia, aby sme v týchto malých a stredných podnikoch a pri tých najmenších podnikoch mohli postupovať. To znamená malý podnik, kde je 25 zamestnancov, aký je rozdiel že skutočne sa zastávame ten názor, že v podniku, kde je 25 zamestnancov, že tam sa nemôže poskytnúť rodičovská dovolenka. Pri tých najmenších podnikoch tamto už vidím problémy, problematicky, ale pri tých malých podnikoch, tak tam jednoducho treba hľadať riešenie. A takisto zastávame názor, že možno Jeden rok dopredu je príliš veľa. Možno sa bude jednoducho aj meniť pracovisko, možno má niekto aj viacero zamestnaní. Toto všetko jednoducho sa musí vyriešiť. To znamená, tie minimálne lehoty, to je niečo, kde musíme hľadať riešenie ohľadne flexibility a ešte ten princíp prenositeľnosti keď otec dostane 4 mesiace a manželka nie, musí sa to jednoducho dať preniesť a ja dúfam, že nám v Európskom parlamente sa podarí prijať spoločné uznesenie, pretože vlastne o dva týždne 28. maja budeme hlasovať na mimoriadnom zasadnutí v Štrasburgu nášho výboru a vlastne pozícia nášho výboru musí byť ambiciozná vzhľadom na tie rokovania, ktoré vedieme na rade s členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostanú slovo ďalší spravodajcovia. Pani Beatriz Besera, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nebudem opakovať to, čo uviedla kolegyňa za SAD. Chcela by som poďakovať pani spravodajkyni Kozlovskej. Myslím si, že sa veľmi snaží o konsenzus a eh, že jej prácu naozaj treba oceniť. Ide o veľmi dobré stanovisko a eh, pani Kozlovská sa toho ujala s veľkou zodpovednosťou zaoberala sa tými najdôležitejšími otázkami, ako hovorila pani predsednička, zaoberala sa otázkami e, výšky materskej, rodičovskej dovolenky. Myslím si, že tu je dôležité nastaviť určité objektívne kritérium, aby neboli veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a aby to e, samozrejme zodpovedalo zároveň aj ekonomickým e, kritériám jednotlivých, ekonomické témy jednotlivých krajín. Takže na toto treba pamätať. Ja ešte chcem pripomenúť, že e, počas rokovania, ako hovorím, ktoré, bolo, ktoré je komplexné, musím, po, počas rokovania musíme pamätať na cieľ tejto smernice. Ide o Ide o to, aby sme odstránili prekažky, aby ženy mohli pracovať a aby skutočne mohli požívať aj ehm, aby sa skutočne mohli tešiť aj rodovej rovnosti. aby došlo k zosúladeniu súkromného, súkromného pracovného života. Ale ten, ten hlavný cieľ je odstraňovanie prekážok, ktoré s tým súvisia. Skupina liberálov si veľmi želá definovať to, aby v rámci rokovania o tejto smernice sme mali na pamäti, že sa nedá hovoriť o doplnkových či sekundárnych e, e, dovolenkách, rodičovskej, materskej alebo opatrovateľskej dovolenke, ale treba naozaj hovoriť o, o koncepte, ktorý bol dlhé roky v šuflíku a hoci cieľom tejto smernice je um, nastaviť kritéria, to, ako to bude fungovať, ten všeobecný kontext musí byť taký, že všetky elementy, ktoré sa týkajú skutočného prístupu na pracovný trh, um, musia zahrňať aj možnosti rodičovskej dovolenky. Musíme to tam jednoducho zapracovať. Dnes uh, materská dovolenka, ten koncept, ktorý platí dnes, pochádza z roku 1992. No a to je nekompatibilné so, s tým, so súčasnou situáciou. Myslím si, že to musíme v tomto smere zdôrazňovať a že smernica musí obsahovať materskú dovolenku, alebo ako to už nazveme, a Ešte chcem zdôrazniť, že ide o veľmi ambiciózne stanovisko, pretože je zároveň aj reálne. A ambicióznosť, zre, ktorá je skombinovaná s realitou, nám pomôže sa dopracovať k pridanej hodnote. Toľko ďakujem. Like give... Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Krysogonos, ktorý nahradí tieňového e, spravodajcu za GUE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť po grécky. Tieňová spravodajkyňa pani Kuneva, ktorá je spravodajkyňa za GUE k tejto téme, v jej mene by som povedal dve poznámky. Má teraz zdravotné problémy a nemôže dnes sa zúčastniť na tomto zasadnutí. Hovoríme tu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené, pokiaľ ide o jeden z najdôležitejších právnych textov v tomto legislatívnom období. Máme tu teda návrh smernice, pokiaľ ide o lepšie nastolenie e, zosúladenia pracovného a súkromného života. A ja ako tieňová spravodajkynia vo výbore pre e, právne záležitosti som sa venovala tejto téme. Treba povedať, že táto smernica vlastne nastala veľmi neskoro. Komisia vlastne už na začiatku svojho mandátu slúbila, že predloží takýto nový návrh na to, aby sa smernica o materskej dovolenke nahradila. Toto je teda smernica, ktorá tak či tak už vlastne 26 rokov je v platnosti a Európska rada má malý záujem na tom, aby túto smernicu nejakým, spôsob, nejakým spôsobom aktualizovala. Vlastne už v roku 2000 tu boli takéto rozpory viditeľné. A pokiaľ ide o refit, tu v rámci tohoto Európska komisia stiahla svoj pôvodný návrh. Takže dnes tu máme podobnú situáciu, ktorú vidíme, a to predtým, než nejaké oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu by bolo k dispozícii a parlament je vlastne spolulegislátor k tejto otázke, tak zdá sa, že je to v súčasnosti tak, ako keby táto smernica mala byť nejako oslabená a ja si myslím, že Európsky parlament musí sa prezentovať silný, silnou pozíciou, nemali by sme sa nehať ovplyvniť tou situáciou, ktorú vlastne vidíme na rade. A my preto dúfame, že táto smernica nebude tak ako napríklad ten predchádzajúci návrh ohľadne obnovy materskej dovolenky, že to nedá ad acta. A ďalšia téma, ktorú takisto považujem za dôležité, je pole pôsobnosti tejto smernice. Táto sa týka teda zamestnancov a zamestnankyň, ktoré sa nachádzajú v závislom pracovnom stave a toto sa týka miliónov občanov, miliónov občanov, ktorí sa zdajú, že sú teda samostatní SZVČO, ale spracujú teda v nejakom podniku, zamestnaní sú, ale pracujú vlastne na, vlast, na voľnej nohe. To je veľká skupina zamestnancov a na to, aby sme zohľadnili aj túto skupinu, musíme zmeniť práve ten článok 2. Pani Kuneva, pozmenujúci návod predložila pozmeňujúci návrh 221 a chce tu mať nové znenie, ktoré by bolo neutrálnejšie. A v tomto sa vlastne odvoláva na rozsudok Európskeho súdneho dvora v rámci právnej záležitosti Loe Blum a Jens. A ďalší dôležitý bod, ktorý tu pani Kunová vo svojich pozmeňujúcich návrhoch rieši, je odškodnenie za to obdobie dovolenky, otcovskej alebo materskej, pretože v prípade, že práve pokiaľ ide o takéto európske krízy, ako sme to mali práve v týchto obdobiach, je ťažké mať peniaze na to, aby sa takéto dovolenky vyplácali. Ale keď tieto právne texty budú prijaté, tak nemôžeme jednoducho vychádzať z toho, že Rodičovská dovolenka, otcovská alebo materská dovolenka by nebola obdobím, ktorá by znamenala nejaké ochorenie. Nie, ide tu e, o to, aby sme zabezpečili týmto ľuďom dôstojný život v rámci určitého rámca. To znamená, potrebujeme obdobie pre materskú dovolenku, otcovskú dovolenku, na to, aby to bolo aj adekvátne vyplatené. Európsky parlament predložil patričné návry v tejto oblasti. A tretia dôležitá téma, ktoré sa venuje pani spravodajkyňa, to je otázka tej flexibility. Návrh smernice počíta s flexibilnými pracovnými časmi. Je to jedna z možností, ktorá ako jediný nástroj môže riešiť to, aby sa rodičom umožnilo súkromný život a pracovný život lepšie zosúľadiť. Ale teda v rámci článku 9 sa tu poukazuje na to, že tu je právo rodičov starať sa o deti do veku 12 rokov a v rámci tohto obdobia môžu požiadať zamestnávateľa o tak určitú rodičovskú dovolenku, hoci tento nie je zaviazaný, aby im túto poskytol. A my žiadame, aby to bola určitá flexibilita. To znamená, že musíme tak aj odborom dať väčšie možnosti, ako napríklad aj tie tarifné zmluvy, v tomto kontexte, takže my v rámci tejto smernice nemôžeme vychádzať z nejakej flexibility pod princípom nech to stojí, čo to stojí, ale musíme pracovný čas riešiť tak, aby sme zamestnancom vyšli v ústredy. To sú pozmenujúce návrhy, ktoré predložila pani Kuneva. A potom je tu ešte ďalší dôležitý bod, ktorý pani Kuneva vo svojich pozmenujúcich návrhoch spomína, teda konkrétne je to otázka toho času starostlivosti, práve táto starostlivosť zo strany e, príbuzného, to je takisto niečo, čo musí byť v rámci tej smernice bližšie zadefinované. Je to dôležitý termín na to, aby sme mohli riešiť túto otázku. Máme tu v rámci právnych predpisov Európskej únie už takúto definíciu a musí byť veľmi jasne nadefinované to, že ide práve o tých zamestnancov a zamestnanky, ktorí vo svojich rodinách sa starajú o rodinných príslušníkov v rámci teda určitej rodinnej dovolenky, ktorá by mala byť poskytnutá. A tieto osoby, ktoré e, vykonávajú tieto činnosti mimo zamestnaneckého vzťahu, nemôžu byť takisto diskriminovaní, Musia to teda týkať aj e, príbuzných, ktorí sú v pracovnom vzťahu alebo ktorí nepracujú, ale starajú sa o rodinného príslušníka. Musíme teda nájsť rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom. To je bezpodmenečne dôležité na to, aby sme to vôbec zadefinovali ako určitú prioritu. Musíme tým občanom, ktorí nás zvolili, Musíme im jasne dať najavo, že tie sociálne komponenty v rámci Európskej únie sa nevytratili, ale že sú v každom dne implementované. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pani Neuchl. Nech sa páči. Ďakujem pekne a ja sa vyjadrím. Ja nie som tieňová spravodajkyňa ale je dôležité, aby som sa venovala jednému bodu. Možno, ma už, nik- možno už nikoho nepresvedčím, ale myslím si, že je dôležité, aby som to spomenula. To je tá otázka prenosnosti. Čas prenášať, možnosť prenosu, to znamená, že vlastne v praxi zase zažijeme to, že tí si budú brať rodičovskú dovolenku, ktorí vlastne zarábajú menej, kde vlastne e, výpadok príjmu je bude menší. Poznáme to už aj z Nemecka a to znamená, že sa tu prenos, prenes, táto možnosť prenosu by znamenala, že zamestnávateľ zasa bude brať na vedomie to, že ženy budú viac brať túto dovolenku ako muži a preto budú vlastne ženy už aj pri interviách pre prácu budú vlastne skrinované, či budú tehotné alebo nie. To znamená, tieto štatistiky na to poukazujú, v niektorých krajinách máme takúto prenosnosť rodičovskej dovolenky a všetky tieto krajiny, každá z týchto krajín poukazuje na to, že vlastne na konci to robia ženy. Keď nie pri prvom dieťati, tak minimálne pri druhom alebo tretí. To znamená, a ja viem, možno som tu v menšine a dokážem to aj akceptovať, ale chcela by som tu povedať, že ak my z politického hľadiska žien zrovnoprávňovania mužov a žien chceme niečo dosiahnuť, tá otázka sociálno-politická keď chceme dosiahnuť túto rodičovskú dovolenku, to je v poriadku. Ja samozrejme podporím všetko, čo tu dnes odznel. Ale ak chceme dosiahnuť niečo pre ženy, tak potrebujeme tú neprenosnosť. A nie je to na to, aby sme jednoducho tu kritizovali rodiny, ale práve preto, aby sme mužov a ženy dali na rovnaké miesto, a aby sme vedeli, že zamestnať muža na, vysokom, na vysokej pozícii to prináša so sebou rovnaké riziko, ako keby sme zamestnali ženu. Možno, že som z menšiny, ktorá si to myslí, ale je dôležité, aby to tu odznelo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo komisia. Európska komisia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Príjemné predpoludne všetkým. Sme veľmi vďační za túto rozpravu, ktorá sa tu dnes odohráva. Sme veľmi vďační za snahy, ktoré investovali mnohí poslanci a poslankyne do tohto projektu. Rada by som sa sústredila na jednu vec. Je tam určite veľa zaujímavých pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Tento návrh je taký, ktorý môže ukázať občanom EÚ, čo vlastne znamená Európska únia pre nich na sociálnej úrovni. A rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je naozaj veľmi dôležitá. Neviem, či ste sa snažili eh, v nejakej poslednej dobe um, dostať z alebo na Bratislav, bruselské letisko. A táto situácia, kde prebieha štrajk, e, veľmi presne súvisela s rovnováhou súkromného a pracovného života. Ďakujeme veľmi pekne spravodajkyni eh, za jej ambície, ktoré sa snaží dodržiavať eh, v celom návrhu. Celkom určite eh, sa budeme snažiť zachovať tieto ambície aj pri vstupe do rozhovorov s radou. Budeme sa snažiť zostať realistickí Podobná situácia sa odohrala aj pri hlasovaní a rokovaní o smernici o materskej dovolenke, čiže len vám chcem dať vedieť, že ktokoľvek, kto by mal akékoľvek otázky k tejto téme, sme k dispozícii, môžeme spolu hľadať e, kompromisy a vhodnú textáciu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Teraz odovzdávam slovo spravodajkyni. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dovolte mi začať posledným komentárom a síce odznelo to z úst pani Neuschl. Možno tam došlo k nejakému nedorozumeniu. K neprenosnosť dovolenky, ktorá je oddelená pre matku a otca, tak to je ten základ. Máme tu veľkú väčšinu podporujúcu neprenositeľnosť, pretože samotná prenositeľnosť, ak by sme chceli používať túto myšlienku, by znamenala, že len ženy by využili túto dovolenku. V Poľsku je to prenosná dovolenka, prenosné obdobie. A v skutočnosti to najmä, e, respektíve iba ženy využívajú. V sekvencii máme situácie, že kobiety je jasné, že niekto sa o toto dieťa musí postarať, to je veľmi dôležitý argument, avšak je bežné, že ženy sú asociované s touto dovolenkou a pre zamestnávateľa je žena rizikom v zmysle to, tom, že môže na takúto dovolenku odísť. Čiže preto je tam návrh na tú neprenositeľnosť. A ak si pozrieme výsledky stretnutí tieňových správodajcov, mám pocit, že väčšina je za koncept neprenosnosti, čiže štvormesačná dovolenka pre matku a štvormesačná pre otca. Teraz sa pozrime na fakty. Pani predsednička, vy ste naznačili určité témy, napríklad koľko potrebujeme pracovať na to, aby sme mali nárok na takúto dovolenku. Hovoríme o jednom roku ako o minime, avšak nie je to úplne pravda, pretože aktuálny návrh uvádza jeden rok ako maximum. Každá členská krajina môže túto doložku zapracovať alebo navrhnúť, avšak nesmie to presiahnuť jeden rok. My sme v našom návrhu uviedli akékoľvek rozhodnutie prijaté členským štátom, ktoré nemôže byť v neprospech nariadenia e, právnej úpravy, ktoré je aktuálne platné. Čiže nemôžeme to zmeniť, aj ak návrh uvádza iba jeden rok. Odhľadnúc od tohto faktu, či tam dáme jeden rok alebo 6 mesiacov, členská krajina nebude môcť presiahnuť toto obdobie nie je to minimum, ako som už zdôraznila, je to maximum. Členský štát sa môže pridržať konceptu jedného alebo dvoch dní, ale toto je skrátka maximálne obdobie. Teraz mi dovolte sa vrátiť k niektorým ďalším bodom, ktoré tu boli nadnesené a ja vám chcem za to poďakovať. Súhlasím s predsedníčkou v tom, že neprenosnosť je E, že tam ide o to, že je to platená dovolenka, je to veľmi dôležitá téma, ale je tam jemný rozdiel v pozíciách. 70% to je e, názor EPP, 60% navrhujú iné skupiny, niektoré ďalšie 85% navrhujú môže sa stať, že sa nám potom nepodarí e, dosiahnuť kompromis. Ja by som navrhovala, aby sme sa skôr priblížili k, e, k číslu 70%. 85% nie je realistické. A panuje všeobecná zhoda v tom, že pravdepodobne tak ako navrhuje komisia, zmeníme e, tie odvolávky zmeníme východiska, čiže tam by sa uviedla materská dovolenka a ako navrhuje komisia, mali by sme sa pozrieť na aktuálnu mzdu oprávnených osôb. Je to lepšia myšlienka, pretože práca neschopnosť je ich definovaná inak. Niekedy je to dokonca menej ako 40 koľko sa nahrádza z celkového príjmu. Čiže my by sme mali vychádzať z aktuálnej mzdy a toto by sme mali presne stanoviť v našom návrhu za výbor FAM. Taktiež súhlasím s konceptom, ako bude zamestnávateľ reagovať a taktiež je nevyhnutná písomná reakcia, písomné stanovisko. Musíme si toto ujasniť, aby sme sa vyhli nedorozumeniam. Toto odmietnutie musí byť v písomnej forme. A musíme hovoriť o tom, koľkokrát takéto odmietnutie e, môže e, nastať. Ale potrebujeme tam kroky aj pre zamestnanca. Niektoré malé firmy v niektorých prípadoch zamestnávajú iba veľmi malý počet zamestnancov, takže nesmieme byť príliš reštriktívni, aby sme ochránili malé a stredné podniky. My eh, vnášame, navrhujeme iba minimálne štandardy a členské štáty môžu presiahnuť hranice tohto návrhu. a môžu chrániť zamestnancov alebo zamestnávateľov v závislosti od e, aktuálnych politik e, v konkrétnych oblastiach. Ale musíme myslieť na to, aby sme zachovali pra, e, prevádzky schopnosť veľmi malých podnikov. Teraz, čo sa týka návrhu GUE, nemôžem súhlasiť s takou mierou e, ctižiadostivosti, akú GUE navrhuje, pretože inak sa e, vystavujeme nebezpečenstvu, že nám to neprejde. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Bod 7 Rozpočet 2019, e, mandát na trialóg, rada by som odovzdala slovo pani Malin Björk, ktorá je spravodajkyňou pre stanovisko. Ďakujem, pani predsednička. Teším sa, že som dostala možnosť tento text za výbor FAM vytvoriť. Je dôležité, aby sme my za výbor FAM taktiež prispeli svojim dielom do tejto diskusie o viacročnom finančnom rámci a rozpočtovom pláne pre rok 2019. Už sme hlasovali o pilotných zámeroch a aj na to sa odvolávam v návrhu môjho stanoviska. Stanovisko je veľmi krátke, sú tam dôležité tri body, gender mainstreaming, to je niečo, čo sa vynie ako červená niť, malo by sa vynúť ako červená niť celým rozpočtom a tento aspekt by mal pri spoločnom rozpočte EÚ e, dostať väčší priestor, než sme to zažívali doteraz. Aj v rámci MFF by sa to malo odraziť. Ďalší bod, na ktorý sa chcem sústrediť, je Mali by sme viac investovať do charitatívnej oblasti. Toto, sú, toto je veľmi dôležitá téma mali by sme sa e, snažiť zabezpečiť rovnováhu pohlavy aj v tejto oblasti. Ja si myslím, že potrebujeme posilnenie pozície ženy a taktiež zabezpečenie, e, posilnenie sexuálnych reproduktívnych práv ženy. Na to potrebujeme príslušné financovanie a myslím si, že my máme zodpovednosť za to, aby sme jasne povedali, že musíme vyplniť tieto sivé miesta. Avšak naďalej podporujeme Inštitút pre rovnosť pohlaví, pretože tento skúma, ako situácia aktuálna v tejto téme vyzerá v EÚ a dodáva nám aktuálne čísla. Ja si myslím, že toto stanovisko ešte môžeme ďalej rozpracovať. Ja sama um, predložím pozmeňovací návrh uh, k téme boja proti sexuálnemu násiliu na ženách a uh, k úlohe žien v jednotlivých európskych inštitúciách. Vidíme, že um, priestor pre ženy sa tu rozvíja, chceme túto oblasť posilniť a ďalší pozmeňovací návrh, ktorý uh, predložím, sa bude týkať um, pohlavia, pre, prepačte, násilia špecificky sa vzťahujúceho na pohlavie Mnohé ženy sú vystavené násiliu, ktoré je veľmi gendrovo špecifické. Súvisí to aj s rôznymi názormi, či už religióznymi alebo kultúrnym pozadím. Teším sa na vaše pozmaňovacie návrhy a dúfam, že stanovisko vďaka nim bude ešte bohatšie. Rada by som teraz odovzdala slovo tieňovým spravodajcom za skupinu SAD. Prosím. Sí, grazie. Ďakujem pani predsednička. Ja som veľmi povďačná pani Björk za odvedenú prácu. Jej práca sa zacieluje na veľmi dôležitú a kľúčovú otázku a ide o sexuálne a reprodukčné zdravie žien. Ide o nesmierne dôležitú otázku. Neraz sme o nej aj tu na našom výbore diskutovali. Ale predsa len ide len o jeden aspekt celej práce. V mm, minulosti, keď sme poprvýkrát hovorili o cieľoch e, rozpočtu počas prvej výmeny názorov v apríli, ja už som vtedy zdôraznila dôležitosť emancipácie žien a hovorila som aj o rovnosti, o emancipácii v, v ekonomických rozmeroch. Hovorím o tejto téme, sme intenzívne diskutovali neraz počas našich prác v rámci výboru FEM a ja preto opätovne zdôrazňujem dôležitosť nezávislosti žien, pretože toto je ústredná téma, aby boli ženy nezávislé, aby mali v rukách ekonomické nástroje, ktoré im umožnia byť nezávislými. A nejde o otázku, ktorá by bola vyriešená. Myslím, že nás čaká ešte veľa práce v Európe, aby sme sa dopracovali k nášmu cieľu. Ďalej sú tu také otázky ako migrácia, pretože aj bezpečnosť a rozvojová pomoc v súvislosti s migráciou a súvislosť týchto aspektov um, s našou témou um, je veľmi dôležitá. Dôležité sú otázky ako napríklad zdravotná starostlivosť pre migrantky a podobne. Už som neraz o tom hovorila, opätovne to poviem. Ja by som eh, bola rada, keby sme zdôraznili potrebu eh, aj program DAFNE napríklad, ktorý tu bol v minulom eh, programovacom období, nakoľko išlo o zásadný nástroj prevencie boja proti násiliu, či už domácemu, alebo násiliu v iných prostrediach. Čiže e, mali by sme poukázať na tento program nejakým spôsobom. V tomto duchu e, som sa v tomto duchu som sa zamerala aj na tieto aspekty v rámci pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Už sa nám nikto ďalší nehlásia, preto by som vám rada pripomenula, že 18. mája 12. hodina je termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov a o 10. hodine začnú rokovať koordinátory, čiže máme ešte 3 až 4 minúty k dobru.